Ďakujem kolegovia. A teraz by sme prešli na vysvetlenie hlasovania. Dám slovo kolegovi Nekovovi na minútu. Nech sa páči председател подкрепих доклада за реформата на общата рамка за предоставяне на по добри услуги в областта на. Ďakujem pekne. No, to všeobecný rámec na poskytovanie lepších služieb. Pán správa sa zameriava na dve, dva veľmi dôležité prvky. Poprvé, Europass dokumenty sa momentálne využívajú veľmi dobre vzdelanými ľuďmi, avšak nevyužívajú sa ľuďmi s nižšou kvalifikáciou alebo s, nižším, s nižšou úrovňou vzdelania. Musíme ich sprístupniť lepšie všetkým mladým bez ohľadu na ich sociálne a hospodárske, hospodárskú situáciu. No a každý, a to je tiež dôležitý element, by mal vedieť, aké je dôležité získať skúsenosti, ktoré by mohli nadobudnúť stážu alebo prácu v zahraničí, keď je to rovnocené s titulom magisterno a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 za e, podporenie tejto dôležitej správy, pretože potrebujeme online e, platformu na posilnenie zdrojov EÚ, pokiaľ ide o kvalifikácie, zručnosti a kompetencie. S modernizáciou tohto systému e, bude možné pre všetkých občanov využívať rozšírený portál a lepšie využívať existujúce zdroje, zdroje Zlepší sa tým mobilita v Európe. Našimi e, prioritami bola ochrana osobných údajov, viditeľnosť platformy a vysoké štandardy prístupnosti pre ľudí s e, postihnutím je e, dôležité, aby ľudia mali možnosť e, čo najlepšie popísať e, všetky svoje schopnosti. Pán Kelly, ja som tiež poprosil túto správu. Vítam revíziu Europasu a zlepšiť transparentnosť zručnosti a kvalifikácií. V Európe je to naozaj veľmi dobrá iniciatíva pre dokumentovanie kvalifikácií a profesionálnych skúseností v Európe. Je to dôležitý krok pre zabezpečenie tohto rámca aby mohla, mohla Európa najlepšie slúžiť e, občanom. E, Európa prináša mnohé e, prínosy pre občanov, zapracovanie aj nových zručností ako digitalizácia. Ramec umožní občanom využívať online služby, vytvorenie e-portfólia, Hlasoval som z tohto dôvodu za e, túto správu, ktorá je vynikajúca a verím, že sa jej bude v praxi dariť. Ďakujem pekne, pán Kelly. Prejdeme teraz k správe Lamasúr. Na jednu minútu pán Zahradil. Správu prečet. Ďakujem. Prečítal som si túto správu s veľkým pobavením. Hlasoval som proti. Sú tam také úžasné veci, ako European Union Youth Orchestra. Ja proti tomu samozrejme nič nemám, ale keď tu čítam, že tento orchester, ktorého patronom je predseda Európskeho parlamentu a predseda Európskej komisie v roku 2014, nesplnil kritéria pre financovanie a tam loboval pán, ulobovali u pána Junkera a pán Juncker to e, zaradil naspäť ako teleso, ktoré môže dostať priame finančné dotácie a je to asi ročne 600 tisíc eur, tak ja sa naozaj musím smiať, aké roztodivné projekty tento titul Kreatívna Európa skrýva. Malo by sa to skôr, skôr volať Kreatívny Juncker. Ja mám veľké pochyby, či to vôbec stojí za podporu a tak som hlasoval proti celej tejto správe. Ďakujeme kolegovia. Vy ste sa e, v, mali venovať e, programu e, Creative Europe. Aha, dobre, je to teraz jasné. Ďalším rečníkom pán Džambacký na jednu minútu. Благодаря vážajme уважаема госпожо vážajme kolegy, колеги. doklada. Ďakujem, pani predsednička. Kolegovia, podporil som túto správu, pretože hovorí o vytvorení orgánu, ktorý Ehm, kde by sa vlastne zlepšil eh, spôsob eh, financovania tak, aby eh, sa garantovalo ďalšie financovanie. Ehm, musíme povedať, že potom, čo sa zmenila politika financovania kultúry, vznikol vznikla možnosť financovania pomocou programu Kreatívna Európa Teraz e, Máme príležitosť zabezpečiť kontinuitu financovania v mene zachovania kultúrnej diverzity Európy, ktorá je e, takou dôležitou v Európe. Pán Kelly, vítam túto správu ktorá posilňuje status Európskeho mládežnického orchestra, zabezpečuje jeho budúcnosť. Tento orchester e, program Creative Europe e, mnohými spôsobmi v minulosti podporoval a preto potrebujeme zabezpečiť, aby sme tu mali právne e, zdravú možnosť pre zabezpečenie Eh, fungovania tohto orkestra do budúcnosti. Je to eh, veľmi dobrá eh, príležitosť pre mladých hudobníkov. Umožňuje im zúčastňovať sa festivalov všade v Európe aj na medzinárodnej úrovni. Je to úžasný spôsob, ako učiť mladých ľudí profesionalizmu a zvyšovať ich profesionalitu. Ja by som bol rád, keby mladí Íri mali viac takýchto príležitostí preukázať eh, svoj eh, talent eh, ako v tomto prípade. V prípade. Slovo má pán správa pána Lamasúra, k nej sa hlási pán Zahradil. Máte jednu minútu, nech sa páči. Znávam. Pani predsedajúca, ja uznáva možnosť boja proti tzv. daňovým rajom, ale otázka je, čo to vlastne daňový raj je. A myslím, že za taký nemôžeme označovať krajinu, ktorá sa rozhodnutím vlastných autonómnych ústavných orgánov, vlastnej vlády a parlamentu udržuje nižšie dane, než je priemer v EÚ a ja naopak daňovú konkurenciu považujem za zdravú a považujem to za motor európskej ekonomiky a nástroj, ekonomický nástroj jednotlivých štátov, takže akékoľvek snahy o vytváranie spoločných daňových základov považujem za akési postupné, plíživé vlamovanie sa do daňovej suverenity členských štátov a týmto nekončí, týmto len začína a potom od základov sa dostaneme k daňovým sadzbám, najprv k nepriamým, potom priamým daniam. A preto som túto správu nemohol podporiť. Je to otváranie pandorinej skrinky a je to naozaj veľmi nebezpečné. Thank you. Our next report is the tank... Ďakujem. Našou ďalšou e, správou je správa pána Tanga. Slovo má pán Anemans. Ďakujem, u mevrouw de voorzitter. Um, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V EÚ odteraz máme e, zdanenie spoločnosti v Belgicku. Je to daň z príjmov právnických osôb a Belgicku žiadame väčšiu flámskú autonómnosť aj flámske hnutie, ktoré venie až e, k tomu, že je zastúpené v súčasnej belgickej vláde. Pred niekoľkými rokmi základ tohto autonómneho flámskeho e, hnutia bola fiškálna autonómnosť a potom bolo všetko jednoduché. Mysleli sme si, že fiškálna autonómnosť dá Flámsku väčšiu prosperitu a že to zabezpečí aj lepší život pre Flámov. Ale teraz namiesto toho, aby sme túto zvrchovanosť potvrdili, tak ju postupujeme Európe. Sedem národných parlamentov je proti tomu a to je škandalozná situácia. Tento problém existoval už predtým, ale treba ho riešiť, riešiť inak a nepresúvať to na Európu. K správe Vioty, pán Mekov. Dámy, госпожо председател, уважаеми колеги, дадох подкрепата си за доклада от Vážená predsedajúca, kolegovia, podporil som túto správu k všeobecným usmerneniam k rozpočtu 2019, lebo som presvedčený, že keď rada navrhuje nové politické priority, tieto priority potrebujú aj zabezpečiť e, financovanie. Keď tak chceme sústrediť na potenciál mladých ľudí v Európskej únii, keď e, e, chceme programy pre nich, e, potrebujeme aj finančnú podporu z rozpočtu Európskej únie pre tieto programy. Každá nová iniciatíva je snaha ju financovať iba krátením iných programov, programov, ktoré preukázali, že sú hodnotné Myslím, že naozaj musíme podporovať mladých občanov všetkými týmito novými programami, ale nie na úkor Erasmus+, Plus, čo je jeden z najúspešnejších programov v oblasti vzdelávania. Ďakujem, ďakujem. Teraz prejdeme k situácii v Sýrii. Pán Mamikins, ďakujem, pani predsednička. Konflikt v Sýrii je pravdepodobne najstrašnejším eh, eh, eh, udalosťou, ktorú sme konfrontovaní na medzinárodnej scéne. Keď príjmame rozhodnutia o Sýrii a, a snažíme sa pôsobiť na Asada, pôsobíme tým na veľmi e, krehkú situáciu v regióne. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tomuto uzneseniu Správa, tak ako bola e, navrhnutá, e, dáva EÚ na stranu problému, nie na stranu riešenia. Pýtame sa sami seba, aké konkrétne výsledky sa nám podarilo dosiahnuť tým, že sme zavedli reštriktívne režimy voči e, predstaviteľom sírskeho režimu. A môžeme naozaj našu správu nazvať e, e, e, inkluzívnou, keď vylučujeme takých dôležitých hráčov ako Rusko či Irán. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tomuto uzneseniu. Ďakujem. A nehlasovali sme o spoločenskej zodpovednosti podnikov, takže e, vyjadrenie hlasovania na túto tému by sme nemali mať. Prerušujeme teraz našu schôdzu do 15. Ďakujem kolegovia, dobrú chuť.